Európe. Je mi cťou dať slovo pani komisárke Jourovej. Nech sa páči. Pani predsednička a vážení poslanci, dobré ráno. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň žien a s veľkým potešením chcem využiť túto príležitosť diskutovať o situácii e, žien a mužov v Európskej únii. Tiež e, sa to popisuje v správe e, komisie z roku 2015 o rodovej rovnosti, ktorá bola dnes zverejnená. Rovnosť medzi mužmi a ženami je jedna zo základných od Európskej únie, prezentuje sa ako právny záväzok v našich zmluvách od e, samého počiatku integrácie. Naša spoločnosť dosiahla významný pokrok v posledných 60 rokoch a pozícia žien v spoločnosti sa výrazne zlepšila ženy majú lepší prístup k zamestnanosti eh, než kedykoľvek predtým. Nedá sa poprieť, že sa posúvame vpred, ale ešte stále sú tu nerovnosti, ktoré nadalej pretrvávajú. Ak však budeme pokračovať takýmto tempom, potrvá nám to ešte 70 rokov dosiahnuť plnú rodovú rovnosť. Za každú hodinu e, práce si ženy odnesú domov o 16 nižšiu mzdu ako muži. Ešte stále otcovia strávia e, v priemere zhruba hodinu starostlivosti o detí, pričom matky venujú zhruba 3 hodiny denne e, starostlivosti o deti matky sú o mnoho vystavené výzvam skombinovania pracovného a rodinného života než otcovia v rodinnom kontexte. Toto ohrozuje ekonomickú nezávislosť žien a tiež to uvaluje ženy do chudoby, najmä, aj keď nevýlučne, v prípade, že žena je samoživiteľkou v rodine, respektíve ak ako jediná e, zarába. A to znamená, že tieto ženy sú potom vystavené riziku chudoby vo vyššom veku. V súčasnosti sú dôchodky žien o 40 nižšie než dôchodky mužov v priemere a tento rozdiel sa nezdá, že by sa mohol zmenšovať. Musíme zrýchliť proces pozitívnych zmien za posledné 10 eh, ročia, ktoré sme už začali, tak, aby sme vytvorili spoločnosť, eh, kde každé dievča a každý chlapec bude môcť eh, naplno využiť svoje príležitosti. Chcela by som sa vyjadriť niektorým zásadným cieľom ženy predstavujú polovicu európskej populácie, je viac mužov ako žien vo väčšine riadiacich e, pozícií v podnikoch a tiež e, viac mužov než žien v národných parlamentoch vo všetkých členských štátoch a aj tu v Európskom parlamente. V najväčších e, firmách kotovaných na burze iba o niečo viac než 20 členov správnych rád sú ženy. Návrh komisie na dosiahnutie vyššej rodovej rovnosti v správnych radách kotovaných firiem sa snaží nastoliť lepší pomer, aby minimálne 40 boli zastúpené obe a Musíme to presadiť, aby sa to schválilo a vy nám v tomto musíte pomôcť. Musíte presadzovať túto agendu v členských štátoch, ktoré ešte stále nie sú ochotné ju podporiť. Ďalej po druhé, chcela by som, chceli by sme uľahčiť európskym občanom skombinovať povinnosti, ktoré majú v práci s povinnosťami, ktoré majú v domácnosti. Neskôr v tomto roku komisia chce predložiť balík legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, ktorých cieľom bude e, v rovnováhu rodinného pracovného života zamestnancov. E, bude to dokument zameraný na dostupnosť e, starostlivosti o deti, taktiež aspekty dovolenky, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky pre otcov a matky a tiež to prispieje k integrácii žien na pracovný trh čo je demograficky a ekonomicky nevyhnutné. Tiež e, to výrazne prispieje k naplňaniu európskeho procesu rastu. V neposlednom rade existuje pretrvávajúce násilie založené na rodovej príslušnosti. Každá tretia žena v Európskej únii bola e, už terčom fyzického či sexuálneho e, násilia, e, či dokonca oboch. Minulý rok e, komisia navrhla pristúpenie k, k istambulskému dohovoru, čo je prvý právne záväzný dokument o boji proti násiliu na ženách na medzinárodnej úrovni. Pristúpenie Európskej únie k istambulskému dohovoru je kľúčovým krokom v našej stratégii v tejto oblasti. Holistický prístup tohto dohovoru k tomuto zložitému fenoménu je v súlade s prístupom EÚ. Pristúpenie Európskej únie by poskytlo väčšiu efektívnosť a koherentnosť v boji proti násiliu, k zabraňovaniu násiliu v takých prípadoch, kde už existujú spoločné európske pravidlá, ako aj pri efektívnom využívaní programov a prostriedkov z európskych zdrojov. E, tiež je to výrazný nástroj v našej dôveryhodnosti a priamej zodpovednosti e, navonok. Tiež to prispieje k plneniu cieľa rodovej rovnosti, boja proti diskriminácii a hospodárskom rastu. Spolupracujeme s pani komisárkou Tysonovou na tom, aby sme dosiahli ďalšie kroky, ktoré budú nadvezovať na prieskum agentúry o základných právach. Tento prieskum totiž sa vyjadril k rodovému násiliu a ďalšie kroky by mal prijať Eurostat a ostatné Grémia Európskej únie Eurostat už začne pracovať na takomto prieskume, ktorý bude nadvezovať na pôvodnú správu. Ohlásil to vo svojom výročnom programe práce. Stratégia rodovej rovnosti na roky 2016 až 2019 jasne popisuje všetky spomenuté oblasti ako priority v našej práci v presadzovaní rodovej rovnosti a to aj v rovnakých príležitostiach v ekonomickom meradle. Stratégia popisuje tiež, že okrem základných eh, krokov presadzovanie rodovej rovnosti prostredníctvom integrácie pohľadu rodovej rovnosti eh, do každého aspektu krokov Európskej únie, ako napríklad eh, príprava, nastavenie, implementácie, monitorovanie, ako aj hodnotenie politických rozhodnutí, právnych opatrení, ako aj programov nakladania s európskymi prostriedkami. Chcela by som na záver zdôrazniť, že zlepšenie socioekonomickej situácie žien a presadzovanie krokov na zastavenie násilia na ženách sú hlavnými prioritami Európskej komisie. Ďakujem. <clears throat> A teraz e, poslankyňa de Grip. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pani komisárka za slova, ktoré sú svedectvom veľkého osobného e, záväzku voči tejto politike zo strany e, poslankyne, ktorá má na starosti aj otázky rovnosti medzi mužmi a ženami. aby ste tu uviedli mnoho e, spresnení, smery, zdôraznili ste hlavné priority e, Európskej komisie v oblasti zlepšenia situácie či už socioekonomickej e, žien, alebo aj boj za ich práva. Moja skupina EPP, za ktorú sa teraz vyjadrujem, stojí pred dvoma veľkými výzvami. Zlepšenie socioekonomickej situácie žien, to je otázka konkurencie, schopnosti, rovnosti, spravodlivosti medzi ženami a mužami, konkurencie, schopnosťou, zlepšenie ekonomickej situácie nášho kontinentu prostredníctvom e, boja e, proti e, nevyužívaniu ženského potenciálu v žene. Ženy v Európe sú rovnako dobre vzdelané a vychované ako muži, ale je tu skutočná strata a pritvanie ľudskými zdrojmi a potenciálom, keď neumožníme ženám zaujať všetky miesta a všetku zodpovednosť, ktorá by im na pracovnom trhu e, patrila. E, naša skupina EPP veľmi aktívne pracuje e, na nástrojoch a na smeroch, ako situáciu žien zlepšiť, ktoré môže, chceme navrhnúť na základe rôznych iniciatív, ale najmä teda aj Chceme požiadať členské štáty, aby znížili platové nerovnosti a takisto aj dôch, nerovnosti dôchodkov medzi ženami. Takže my chceme zlepšiť socioekonomickú situáciu žien. A to máme dve veľké témy, na ktorých veľmi pracujeme a chceme rýchlo pokročiť dopredu. Ďakujem. Pani Le Grip, máte modrú e, kartu od pána Lauriera. E, príjmate ju? Áno. Nech sa páči. Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Budem veľmi stručný a chcem položiť e, následovnú otázku Konstanz Le Grip. E, aké sú e, výdavky, ktoré by up, urýchlili prijatie zákona Kope Zimmerman, ktorý bol prijatý vo Francúzsku a ktorého cieľom je do roku 2017 dosiahnuť paritu v správnych radách veľkých podnikov tak, aby sa, aby sa zlepšila situácia žien a ich prítomnosť na tých riadiacich postoch v ekonomickom svete. Aký je váš názor na to? Euh. Samozrejme, Posledné štúdie ukazujú, že keď máme nejaký legislatívny nástroj, e, ktorý je taký podnecujúci v prospech parity, teda vyššieho zastúpenia žien e, v správnych radách veľkých podnikov, ktoré sú kotované na burze, tak je to znakom veľkého pokroku nielen v rámci tých správnych rád, ale samozrejme aj na ostatných úrovniach a orgánoch rozhodovania. A ja by som len privítala takýto záväzok zo strany e, pani komisárky Jourovej v rámci e, e s, príslušných smerníc, lebo už pred dvoma rokmi sme vlastne smernicu v tomto smere prijali a naša skupina sa v tom veľmi silne angažovala. Áno, potrebujeme európske legislatívne nástroje na zvýšenie prítomnosti žien v správnych radách firiem, ktoré sú prítomné na burze. Pani Plinkevičiute. Pane pirmininke, pane komisária. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, vážená pani predsedajúca, srdečne vám ďakujem za prezentovanie tejto e, správy o socioekonomických e, podmienkach e, žien v Európe je veľmi významné, že dnes, keď si pripomíname Medzinárodný deň žien, zároveň vedieme rozpravu o podmienkach žien v našej spoločnosti. V mene skupiny SAD by som sa chcela poďakovať komisii, ktorá podporuje Európsku úniu ako medzinárodnú organizáciu, aby sa stala signatárom istambulského dohovoru. E, ide o druhý dohovor OSN, e, ktorého signatárom by sa Európska únia stala zároveň. Chcem zaželať všetkým kolegom aj komisii, aby sme dokázali prijímať legislatívu, ktorá bude prospešná pre ženy nie len 8. marca, ale inokedy na to, aby sme zlepšili situáciu žien, sociálnu a ekonomickú situáciu žien, musíme urobiť o mnoho viac. Musíme zaistiť, že ženy budú schopné skombinovať eh, svoj pracovný a rodinný život lepšie. Musíme si uvedomiť, že dokonca ešte v 21. storočí toto bremeno je prevažne na pleciach žien. Čo teda môžeme urobiť preto, aby sme zabránili tomu, aby ženy strácali prácu um, iba preto, že sa musia starať o členov rodiny. Um, a čo urobíme preto, aby ženy mali viac času na to, aby sa starali o svoje zdravie? Musíme tiež zlepšiť legislatívu o e, materskej, otcovskej, rodičovskej dovolenke, ako aj legislatívu o dovolenke s cieľom e, um, opatery, o starších členov rodiny či e, členov rodiny s postihnutím bez toho, aby daná osoba musela stratiť zamestnanie. Musíme tiež plniť barcelonské ciele a síce zaistiť, že ženy pardon, deti budú mať dostatok miest v predškolských zariadeniach. Tiež musíme pracovať v so sociálnymi partnermi, hľadať inovatívne riešenia, ktoré umožnia e, e, ženám viac z kombinovať e, pracovné a rodinné povinnosti. Pani Fanštorgi, ďalšia. Dobré ráno, ďakujem pekne pani predsedajúca. Hovoríme tu dnes ráno o situácii, o socioekonomickej situácii žien v Európe Komisia eh, vo svojom vystúpení opäť uviedla, že nie je na strane žien, eh, ktoré sú matkami a nie je na strane rodín. Európska komisia sa zdráha naďalej eh, oceniť vytváranie hodnot matiek do ekonomického obrazca a započítať. Gary Becker vyhral Nobelovú cenu modelom ktorý popisuje e, taktiež vytvorenie hodnot v rodinách, e, e, najmä zo strany matiek. OECD to už uznala, aj OSN to uznalo. V rodinách sa najmä ženy pričuňujú o to, aby sa vytvárali hodnoty a je to veľmi významný hospodársky faktor, dámy a páni. Vytváranie hodnot. Začína tým, že si budeme tieto hodnoty ceniť. Európska komisia e, týmto zrádza matky vo všetkých členských štátoch, pretože nechce uznať toto ich úsilie, toto vytváranie hodnot. Možno by sme mali zastaviť e, túto diskrimináciu žien a matiek v rodinách a mali by sme o tom hovoriť. To by bola nejaká novinka. Pani Becera? Nova, ahora. Buenos días. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani Jorová. Som veľmi rada, že ste prešli medzi nás na Medzinárodný deň žien a pripomenuli, že rovnosť je nielen hodnotou, ale aj právnou povinnosťou. A ja by som dodala, že je to aj náš záujem. A iba vďaka tomu budeme môcť ísť ďalej a vyvíjať všetko úsilie, e, ktoré máme vyvíjať v prospech rovnosti vo svete e, tieto veci sa nielen často obracajú proti žene, ehm, ženám, my sme väčšinou obyvateľstva sveta, ale bohužiaľ dochádza tu k rôznym odchýlkám. Ehm, na Medzinárodný deň žien roku 2016 nachádzame veľké platové rozdiely medzi ženami aj mužmi. Napríklad v Španielsku je to takmer 25 máme tu väčšie riziko chudoby pre žien, lebo takisto aj e, penzie majú ženy výrazne nižšie. Ekonomická kríza viedla k tomu, že ženy znížili svoju prítomnosť na pracovnom trhu a ich platy sú čoraz nižšie a rovnako e, zažívame veľkú nerovnováhu e, v riadia, na riadiacich postoch a v správnych radách a preto musíme my v Európskom parlamente ako v spolu legislatívnom orgáne robiť všetko e, preto, aby sme pokročili smerom k rovnosti. Je to naša povinnosť. Máme tu smernicu o materstve, ktorá ešte nebola schválená, alebo o otcovstve, alebo o rodičovskej dovolenke. E, to je potrebné, aby e, sa zreálnila situácia európskych rodín dnes. Musíme pokročiť v smernici ženy vo vojne, pretože iba veľmi málo krajín, medzi nimi súčasné predsedníctvo, túto dohodu blokuje a je v našom záujme. 40% to nie je vrtoch, to je niečo reálne. A na záver chcem poďakovať za váš osobný záväzok, že komisia požiada Európsku úniu alebo sa bude snažiť, aby Európska únia pristúpila k istambulskému dohovoru e, v boji proti rodovej nerovnosti. Ďakujem za pozornosť. Matias. Ďakujem pekne. Teraz pani Matias. Ďakujem. Ďakujem za vaše slova, pani komisárka. Aj keď niektoré z nás majú radi kvety, tak určite toto nie je deň iba e, kvetov ale je to deň, aby sme si pripomenuli nesplnené záväzky v oblasti rovnosti a rozdiely medzi ženami a mužmi. Ja som trošku unavená, že sa tu každý rok opakujú rovnaké frázy a rovnaké veci, pretože socioekonomická situácia žien je veľmi jednoduchá, nerovnováha narástla, e, nerovnomerné odmenovanie narástlo, násilie na ženách sa zväčšilo a to v tom najbrutálnejšom spôsobe. Napríklad v mojej krajine Minulý rok 29 žien zomrelo ako obete domáceho násilia. A to všetko si vyžaduje politiku. Myslím si, že e, komisia by nemala riešiť tieto otázky len slovami a kvótami. My potrebujeme takú politiku, e, aby to vyriešila, lebo toto je politický problém musíme sa vrátiť k smernici o materstve a otcovstve, to by bol vynikajúci signál, že nechceme iba slova, lebo táto komisia, pani komisárka, skončila zle, keď stiahla smernicu o materstve a otcovstve a nechce uznať, že tu existuje nerovnováha. A ja chcem, aby tu ľudia nielen iba hovorili, ale aby naše slova aj niekto počul. Ďakujem. Mrs. Reintke. Ďakujem pekne pani Reintke, ďalšou rečničkou. Ďakujem, pani predsedajúca a vážna pani komisárka kolegové, Moja matka sa narodila v roku 1957 do rodiny so šiestimi deťmi e, v horskej oblasti uprostred Nemecka. V tom istom roku e, o niečo viac na v Európe sa stalo niečo veľmi významné. Európsky politiky predstavitelia, všetci muži podpísali rímsku zmluvu, kde je veľmi jednoduchý a pritom ešte nesplnený princíp a síce muži a ženy by mali dostávať rovnakú plácu za rovnakú prácu. Napriek tomu, že moja matka a táto zásada vznikli v tom istom roku, celý život moja matka nikdy nemohla čerpať výhody tohto rozhodnutia, nikdy nezískala rovnakú mzdu za tú istú prácu, ako jej mužskí kolegovia. A ešte stále vidíme, že je tu veľký rozdiel e, v mzdách e, medzi oboma pohľaviami a ten je prítomný vo všetkých krajinách a veľmi výrazne v Nemecku. Všetci usilovní muži a ženy, e, a ja si tiež myslím, že moja matka má právo byť nahnevaná kvôli zlyhaniu Európskej únie presadiť tento princíp v praxi. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň žien. Je to pripomienka, aby sme bojovali za rovnosť posledných 6-10 ročiach Európska únia takto zradila milióny žien v tomto veľmi jasnom slube Nepripustme, aby ja a moja generácia, ktorá sa narodila 30 rokov neskôr, sme naďalej žili v Európe, kde nedostaneme to, čo si zaslúžime, rovnakú mzdu a rovnosť v celej európskej spoločnosti. Máme veľmi jasný právny základ na prinútenie členských štátov, aby niečo urobili v tomto smere. Chcem vás požiadať, pani komisárka, a všetkých nás, aby sme začali ide teraz konať, aby sme naplnili túto zásadu v praxi v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Parker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 Uh, Jediní ľudia, ktorí v Európskej únie to využili, sú tí, ktorí obchodujú s ľuďmi a ktorí využívajú násilie, uh, pretože zakazujeme kontrolovať kriminálne pozadie ľudí. Uh, je to stále ešte Medzinárodná organizácia práce, ktorá podporuje rovnaké pracovné podmienky pre všetkých. Budeme stále súčasťou aj agentúr OSN, ktoré podporujú práva žien a môžeme mať spoločné vzťahy so spoločenstvom národov Jednoducho pracovné podmienky žien alebo materská dovolenka, e, to by nemal byť ohrozené. Nemáme sa čoho báť a môžeme len získať z toho, ak odídeme z Európskej únie a budeme podporovať ženy inak. Ďakujem pekne, pani Kapel. Ďakujem pekne, vážna pani predsedníčka, pani komisárka. Aj dnes sú ženy v socioekonomickom e, ohľade vystavené e, veľkému e, druhu diskriminácie v členských štátoch a to vo všetkých. E, a to napriek tomu, že ženy sú už veľmi dlho na úrovni mužov, čo sa týka výšky vzdelania, to dokazujú mnoho, mnohé štúdie, že ženy sú vysoko kompetentnými pracovníčkami, rovnako kompetentnými ako muži na pracovnom trhu a tiež napriek dlhodobému boju za rovnoprávnosť žien. Ehm, ženy e, zarábajú zhruba o 16 menej ako muži za tú istú prácu. 2,9 je tento rozdiel v Slovensku a 22,9 v Rakúsku a 28 zhruba v Estónsku. E, taktiež je nepriateľné, že ženy v čoraz väčšej miere musia pracovať na čiastočný úvezok kvôli tomu, aby sa mohli starať o ženy či iných rodinných príslušníkov. E, iba každý 20. muž e, sa rozhodne pracovať na čiastočný úvezok z tých, tých dôvodov v Rakúsku. A na vedeckých pozíciách, na riadiacich pozíciách je to to isté o 53 viac mužov e, je na riadiacich pozíciách e, v predstavenstvách firiem. A pričom je dokázané, že firmy do, do, dosahujú mnohé lepšie výsledky v prípade výraznejšieho zastúpenia žien. Um, fakty teda z mnohých štúdí e, nám dokazujú, že ženy v ekonomickom živote by mali byť rovnocenejšie zastúpené e, minimálne rovnako ako sú muži. Ďakujeme teraz pani Morvaj. Ďakujem pekne. V podstate sme v Štrasburgu na plenárke. Je nás tu ale 50 zo 700, ale dnes je mimoriadný deň, 8. marec, Medzinárodný deň žien a celé dopoludne je venované ženám. Je to mimoriadný deň a historicky významný, pretože Európska únia sa snaží presadiť hanobný plán. Hanobný preto, e, že popiera to, čo sa deje vo svete na ženách a chce to využiť pre svoje účely. O čom tu hovorím? Vysvetlím to. Migrácia, imigrácia, pomáhanie ľuďom aby prichádzali do Európy. Samozrejme, e, politické aj hospodárske síly si uvedomili, že je tu problém, pretože ľudia už majú toho dosť a hovoria, že toto nie je otázka azylu, toto nie je otázka krízy utečencov, to je e, kríza imigrácie. To nespadá nielen do kompetencie Európskej únie, áno, kríza utečencov spadá do kompetencie EÚ, ale iba 10 migrantov sú utečencami, ktorí utekajú pred vojnou či občianskou vojnou. Ehm, čiže to je jediné riešenie, ktoré vedeli nájsť. Ale pozrieme sa na to z iného pohľadu utečencov. Povedzme, že ak ženy utekajú pred diskrimináciou e, e, u nich doma, utekajú pred diskrimináciou, tak majú právo, všetko právo na to, aby prišli do Európy, požiadali o azyl a ako náhle dostanú štatút utečenca, môžu použiť klauzulu spájania rodinných príslušníkov a e, pritiahnuť tak do Európy svojich rodinných príslušníkov. Mm. Samozrejme, to už bude ďalšia fáza správy pani Hannibal mojej dlhoročnej priateľky. Ale všetko ostatné, rovnaké právna, rovnaká dôstojnosť, to všetko jednoducho je len výhovorka preto, aby sme presadzovali tento hanebný plán. Bod 13 správy pani Hannibal je niečo, čo by si všetci mali prečítať. Pani Vozember, ďakujem pekne, dámy a páni, vážení kolegovia. Opätovne hovoríme o nerovnosti alebo rovnosti, e, rodovej mhm. rovnosti či nerovnosti. Toto je diskusia, ktorá e, mm, by mala sa opakovať čo najčastejšie, ako sa dá. Ja som vďačná pani komisárke, že podporuje presadovanie smernice o väčšom zastúpení žien vo vedení spoločnosti. E, nedávno som predložila správu o tzv. sklenom strope, 100 e, prekažky, ktoré ženy musia prekonať, ak sa chcú dostať na vyššie pozície v podnikoch. E, vieme, že tu je nedostatočné zastúpenie žien, iba 31 SZČO sú ženy a v rámci agendy do roku 2020 sa snažíme dosiahnuť 70-75%, čiže toto nedostatočné zastúpenie je všade, vo firmách, vo finančnom sektore, veda, výskum, technológia, vysoké pozície, akademické posty, všade. Takže ako môžeme toto prekonať? Sú na to len dve cesty. Začína to v školách, to je systém vzdelávania, to je pravec. A druhá oblasť je rodina. Ak tieto predsudky nebudú prekonané v rodinách, ak nebudeme mať novú mentalitu, ak nebudeme ukazovať ženám a dievčatám tie správne modely, potom opäť o 10 rokov budeme opäť hovoriť o rodovej nerovnosti. Takže táto e, diskusia akoby rozdiel, oddeluje mužov od žien. Toto je diskusia, ktorá nám neslúži ku cti, a neslúži ku cti ani Európe. Ďakujem pekne, pani Múdy. Ďakujem pekne, pani predsednička. A prajem všetkým všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien. V základných zmluvách Európskej únie je povinnosť dosiahnuť rovnosť medzi mužmi a ženami. Od vzniku týchto zakladajúcich zmluv EÚ priniesla veľa, aby sme sa do, približili k tomuto cieľu. Je to v legislatíve o rovnakom zaobchádzaní, o rovnakých platoch, materská do, e, otcovská dovolenka, lepšie e, podmienky na pracovisku pre tehotné ženy. To sú iba niektoré prínosy. Poznám túto legislatívu, využívam ju 20 rokov e, som pracovala v odboroch, využívala som ju. Ženy naďalej majú výhody z toho, že sú v EÚ. E, sú tu lepšie mzdy a lepšie pracovné podmienky, ale nikto nemôže tvrdiť, že sme dosiahli ten pôvodný cieľ rovnosti. Nemôžeme a nesmieme jednoducho prestať bojovať. V poslednej dobe sme videli, že ženy trpeli oveľa viac e, v dôsledku krízy v Európe, hospodárskej krízy a uvoľnení trhu práce. Viedlo to E, k väčšiemu podielu dočasných a neistých pracovných miest. Stratégia Komisie Európa do roku 2020 hovorí o tom, že je potrebné spraviť viac, je potrebné podporiť zamestnanosť žien, zmenšiť rozdiel v zdách, e, umožniť ženám dostať sa na vysoké pozície, znižiť počet ľudí v chudobe. Ale ciele v tejto oblasti bez konkrétnych krokov nedávajú žiaden zmysel a musíme prehodnotiť aktivity komisie a to hodnotenie nie je veľmi povzbudivé. E, smernica o materskej dovolenke, je prepracovanie, e, stratégia ohľadom rovnosti mužov a žien. Takže žiadam komisiu, aby konala podľa toho, čo hovorí. To, čo hovorí dnes, Medzinárodný deň žien, aby podľa toho konala vo všetky ostatné dni. Ďakujem pani Husmanová. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, keď hovoríme o sociálno-hospodárskej situácii žien, mali by sme zohľadniť pomer medzi ich vzdelaním, príjmom a príležitosťami pre rozvoj kariéry. Údaje svedčia o tom, že napriek vysokej miere vzdelanosti žien v Európe rovnosť v iných indexoch zaostáva. Ak chceme dosiahnuť rýchlejšiu zmenu, potrebujeme novú stratégiu Európskej únie pre rovnosť do roku 2020. Medzinárodný deň žien je príležitosťou preto, aby sme si pripomenuli, že čo sa týka podpory komisie a rady, je najvyšší čas na to, aby sme mali novú stratégiu, ktorá sa bude realizovať v praxi ktorá bude predstavovať politiky v členských štátoch zamerané na zlepšenie sociohospodárskej situácie žien a rovnosti pohlaví. A chcela by som využiť túto príležitosť a poblahoželať všetkým ženám v Európskej únii k Medzinárodnému dňu žien. Ďakujem pekne. A mali by sme dať slovo aj mužom. Pán Pimenta má slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Európske inštitúcie presadzujú rovn- rodovú rovnosť a rôzne sľuby ohľadne rovnosti, ale to zakrýva negatívny dopad politík úspornosti, ktorá, ktorý sa prejavuje práve aj v oblasti rodovej rovnosti. E, politika vykorisťovania a schudobňovania európskeho obyvateľstva presadzovaná vládami ešte prehlbila nerovnosti a najviac e, práve chudobou sú postihnuté ženy, rovnako ako aj nedostatkom pracovných miest, diskrimináciou e, pred a po materstve. Je nevyhnutné prijať čo najskôr e, smernicu o materstve, ktorú komisia odložila. Je dôležité venovať sa rodinnej a profesionálnej situácii žien najmä dereguláciou pracovného času. Treba bojovať proti E, ničeniu štátnych e, sociálnych systémov, lebo iba tak dokážeme zabrániť e, tomuto sociálnemu kroku späť. Ďakujem. Pani Ajuta. Ďakujem, dámy a páni. Každý rok robíme bilanciu situácie žien v Európe a už sme dokázali, že ideme skutočne slimačím tempom, pretože je veľmi veľa rozdielov e, medzi platmi, medzi e, kariérnym postupom a tak ďalej. Náš reálny cieľ ako žien by mal byť, e, aby sme sa stali slobodnými ženami, aby sme si mohli vybrať, čo chceme robiť, kde chceme študovať a aby sme si mohli vybrať profesiu, aj keď by to bola e, mužská činnosť. Mali by sme sa vedieť rozhodnúť, či chceme mať dieťa alebo nie Mali by sme byť slobodné a nemali by sme byť k tomu donúcované, či už platmi, prekernosťou pracovných miest a tak ďalej. A preto je potrebné i hneď sa venovať otázkam žien, aby sa našli odpovede. Treba odstrániť tie ťažkosti, ktoré e, neviedli k dobrej situácii v oblasti materstva. Ako je možné, že ženy e, dostávajú o 16% nižší plat ako muži? Ako je možné, že ženy nemôžu mať takú kariéru ako muži. Prečo nemôžu mať rovnakú kariéru? E, dnešný deň je venovaný nám, našej dôstojnosti a preto nemôžeme iba upozorňovať na to, čo nefunguje, ale mal by to byť aj pozitívny deň, počas ktorého by sme sa mali s dôverou pozrieť e, do budúcnosti. Ďakujem. Pán Korvin Minke, ďakujem pekne. Veci skúmali amerických e, hráčov basketbalu a zistilo sa, že vyšší zarábajú viac ako nižší. To znamená, že vyšší športovci e, sú lepšie vybavení na to, aby hrali basketbal. Takže e, dobre, ak ženy sú platené menej, to by znamenalo, že je menšia pravdepodobnosť, že dobre odvedú prácu alebo že odvedú lepšie ako muži. Pre určitou dobou Európe vládli ženy, pretože svetu vládnu tí, ktorí sa starajú o deti. Teraz sa ženy nestarajú o deti, deti sú v škôlkach a, a ženy sú posielané do práce, na ktorú sú menej vhodné a preto zarábajú menej. Musíme sa pozrieť na iné oblasti, ako extrémne športy, či bridge alebo šach. Ženy tam predstavujú iba 1% ľudí, ktorí hrajú tieto hry a to znamená, že možno je tu umelý tlak na Európsku úniu, ktorá akoby znižuje kvalitu týchto hráčov. Myslím si, že Európska únia tak či ona by sa mala zničiť. Ďakujem pekne. Pán, eh, je tu otázka pána Jakovčíka. Ste pripravení odpovedať? Dobre, pán Jakovčík. Ďakujem pekne. Ja by som vám rád položil otázku, pán Korvinnik. Ja som e, bol vynikajúcim hráčom basketbalu. Ako vidíte, nie som až taký vysoký, ale naozaj som hral veľmi dobre basketbal. Viete o tom, že ak chcete hrať dobre a vynimočne basketbal, vaša výška nie je rozhodujúcim faktorom? Rozhodujúce je to, či dokážete e, skorovať alebo nie. A to sa týka všetkých ďalších vecí, čo ste povedali. Súhlasíte so mnou, že výška nie je rozhodujúcim faktorom kvality toho, ako hráte basketbal? Len jednu modrú kartu akceptuje, bolo ich veľa. Ale áno, samozrejme, odpoveď, nech sa páči. Ja by som vás chcel informovať o tom, že vysokí muži nezarábajú viac ako nízki muži a to nie je spravodlivé. Mimochodom, ja som hral basketbal v druhej lige v Polsku a vyhrali sme asi o, o 50 bodov nad ženami. Ďakujem pekne. Pán Matera ako ďalší rečník. Ďakujem. Eh, pani predsedajúca, 8. marca si opäť pripomíname všetko, čo treba urobiť na zlepšenie situácie žien v EU. Ešte stále je tu veľa e, prekážok, ktoré stoja v ceste plnému presadeniu sa žien v spoločnosti a my ako zákonodarcovia sa musíme snažiť o rodovú rovnosť. Ženy musia teraz pracovať dvakrát viac, aby dosiahli ročnú mzdu, ktorá by bola porovnateľná alebo rovnaká ako mzda mužov. Takže je tu ďalej nerovnováha medzi dôchodkami medzi muž, mužmi a ženami. A mnohé ženy, keď zostanú samé, žijú v chudobe. E, e, počet chudobných žien v EÚ je trikrát väčší ako počet chudobných mužov. A je potrebné, aby sme e, túto priepasť odstránili. Pred niekoľkými mesiacmi sme hlasovali a schválili sme veľkou väčšinu moju správu, E, ktorej cieľom bolo odstránenie prekážok, ktoré stoja v ceste ženám na ceste e, e, k postu podnikateliek. Ženy podnikateľky sú ženy a za posledných 5 rokov percento ženskej zamestnanosti narastlo iba o 3% zo 60 na 63%. My potrebujeme väčšiu podporu a väčšie záväzky zo strany E, inštitúcií a chcem požiadať pani Jourovu, aby spolupracovala s nami, aby sa v Európskej únii ratifikoval dohovor z Istanbulu. Je tu zelená karta od pána Sazi. Ho ste ochotná ju prijať? Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, hovorí pán Sáni. Ďakujem za príležitosť vystúpiť. Mám nasledujúcu otázku, takým trošku prehľadom histórie, ak dovolíte. My oslavujeme Medzinárodný deň žien 8. marca od 7 rokov roku 1917, eh, čiže budúci rok budeme oslovať z té výročie. Princípom je eh, rovnaká mzda, druhým princípom je ochrana žien a detí a tretím princípom je eh, zastúpenie žien v spoločnosti. Budúci rok ako štvrtý princíp by sme mali vložiť aj boj proti násilu na ženách. Súhlasíte s týmto? Mi sembra che questa sia... Dá sa mi, že toto nie je otázka, ale že to je skôr vystúpenie, ale e, ak ste si vypočuli naše vystúpenia, my každý deň bojujeme za to, aby všetky krajiny ratifikovali istambulský dohovor, ktorý požaduje, aby sa venovala väčšia pozornosť ženám a deťom v Európe. Ďalš- Ďalšou rečičkou podľa zoznamu rečníkov je pani Post. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, vážená pani predsedajúca, v Európskej únii sa práva žien nedodržiavajú. E, ženy nemajú možnosť spolurozhodovať, e, taktiež nemajú rovnaké zárobky ako muži, nemajú rovnakú mieru účasti na pracovnom trhu, e, tiež odvádzajú o mnoho viac nezaplatenej práce, sú o mnoho viac posunuté chudobou, najmä staršie ženy, a to vedie k životu bez plného dodržiavania ich práv. A to sa prejavuje e, na rôznych úrovniach spoločnosti. Napríklad e, rómske ženy sú mnoho viac vystavené e, prejavom etnického násilia, ďalej lesbické ženy sú tiež vystavené prejavom nenávisti voči takýmto ľuďom. A toto všetko dokazujú aj čísla. Vidíme, že naše rozhodnutia v politike nie sú správne, že to prináša straty aj ľudské, aj ekonomické Ehm, musíme uznať e, práva všetkých. E, ak by sme ich boli uznali, e, dávno by sme s tým boli niečo už urobili. Komisia napríklad vníma otázku rodovej rovnosti o mnoho menej prioritne ako v minulosti. Máme stratégiu, ktorá popisuje o tom, ako ženy a muži v Európskej únii by mali byť zrovnoprávnení. Podľa mňa je nepriateľné, že existujú takéto rozdiely. Európska únia si predsa stanovila veľké ciele pri presadzovaní e, ľudských práv. Musíme zajistiť rovnaké zaobchádzanie so e, oboma e, pohľaviami a tiež so príslušníkmi všetkých etnických skupín. Ak s týmito fenoménmi niečo neurobíme, tak si tým sami budeme dlhodobo škodiť. Ja osobne napríklad neoslavujem 8. marca ako Deň žien. Myslím si, že je to prejav nerovnosti, ktorá ešte stále pretrváva v našej spoločnosti. Ja nechcem žiadne kvety v tento deň. Znamená to totiž, že na, um, v ostatných dňoch v roku uh, uznané nie sme iba 8. marca. Je tu na vás otázka vo forme modrej karty. Ste ochotná ju prijať, pani Poist? Nech, nech sa páči, pani Head. Ďakujem pekne. Môžem ti dať za pravdu, Soraya, ani ja neoslavujem Medzinárodný deň žien dnes 8. marca. Každý deň by sa tieto témy totiž mali dostať na program. Chcem sa ťa opýtať, Soraya, myslíš si, že by bolo užitočné, ak by sme mali stratégiu e, rovnoprávnosti, tak ako sa to pôvodne plánovalo v komisii pri oznámení členským štátom. Myslíš si, že by bola situácia v EÚ lepšia v tomto smere, ak by sme mali takúto stratégiu, ktorá by nebola len súčasťou nejakého iného dokumentu? Áno, som o tom presvedčená. Som presvedčená o tom, že musíme vyslať veľmi jasný signál členským štátom a musíme presadiť stratégiu rovnoprávnosti tak, ako sa to pôvodne plánovalo. Ďakujeme pekne. Ešte je tu ďalšia otázka na vás. Ste ochotná ju prijať? Nech sa páči, pani Voltmans. Musím povedať, vážená pani kolegyňa, že ma teší, že dnes e, do poludnia ste oživili rozpravu. Pripomíname si Medzinárodný deň žien. Um, dvaja kolegovia sa vyjadrili, že takýto deň nie je e, potrebný. E, pani komisárka sa vyjadrila, že my ženy musíme bojovať za rovnaké práva medzi mužmi a ženami. A toto by sa malo diať každý jeden deň, nie len dnes 8. marca, ale Pripomeňme si preto len tento deň, aby sme mohli poukázať na nepriaznivú situáciu žien. Muži a ženy majú rovnaké práva. To síce hovoríme, ale súhlasíte s tým, že by sme mali presadiť e, aj rovnaký podiel rodičovskej dovolenky medzi mužov a ženy, tak aby ženy mohli e, e, presadovať aj svoju kariéru popri opatere detí. Áno, myslím si to. Mali by sme to rozdeliť e, rovnoprávnejšie medzi mužov a ženy, e, keď ide o starostlivosť o deti, ale um, neviem, ako s tým súvisí uh, e, 8. marec. Myslím, že to musíme robiť predsa dennodenne, uh, 24 hodín denne musíme presadzovať práva žien, aby sa ženy mohli rozvíjať, aby mohli rozvíjať svoj potenciál v spoločnosti a to v plnej miere. Uh, nielen v starostlivosti e, o rodinu a o deti, a to od kolísky až po hrob. Ďakujem pekne, pani González. Ďakujem, pani predsednička. Bojovať proti mačizmu a nerovnosti v Európe prechádza e, a mal, malo by byť každodenným bojom a nielen 8. marca. A ja by som chcela zdôrazniť, že nerovnosť v Európskej únii súvisí s veľmi malou právomocou, ktorou disponujeme napríklad aj v prospech žien. Ženy v tomto parlamente predsedajú iba desiatim z 25 výborov a my trpíme najhoršími pracovnými podmienkami. Máme najvyššiu mieru nezamestnanosti, nižšie e, dôchodky a najnižšie platy. Na našich pleciach nesieme E, ekonomiku rodín a to je nevyhnutné pre e, sociálny mier. A táto situácia e, pretrváva zo severu na juh. Politika úspornosti má veľký dopad priamo na nás. Redukcia verejných služieb vedie k tomu, že my znášame tu naj, tie najhoršie dôsledky úspornosti. My musíme byť na dobe dňa a reagovať na ňu. Pani Krapíny má modrú e, kartu. Áno, pani Krapíny. Ďakujem pekne, e, pani kolegyňa. Hovorili ste o nerovnosti, spomenuli ste Európsky parlament. Ak získame väčšinu žien ak teda vidíme, že väčšina žien e, v obyvateľoch e, naozaj je, prečo ženy nehlasujú viac za ženy, keď si môžu vybrať pri voľbách? Pokiaľ ide o moc, tak tam nie sú ženy väčšinou vo zastúpené, tam sú prevažne muži. A nerovnováha a mačizmus to je niečo, čo je hlboko sociologicky zakorenené a treba proti tomu bojovať prostredníctvom všetkých inštitúcií a v rozpočte tomu venovať príslušné prostriedky. Nestačia iba slova. Ďalej slove pani Šojdrová. Áno, kolegyne a kolegové. Vážené kolegyne a kolegovia, ja by som sa chcela pani komisárke poďakovať za jej racionálny prístup a konkrétne návrhy, ktoré predložila pre nasledujúce obdobie. Situácia v oblasti rovnosti žien a mužov a postavenia žien v spoločnosti ešte stále nie je taká, akú by sme si želali. Zlepšuje sa iba pomaly, napríklad v Českej republike aj v čase ekonomického rastu máme stále rozdiel v platoch medzi ženami a mužmi viac ako 12 percentný a to tak v štátnej e, správe ako aj v podnikateľskom sektore. Dôvodom je jednak to, že ženy pracujú v odvetviach, kde sú nižšie platy, či už sú to učiteľky, zdravotné sestry a tak ďalej. No ale ženy sa predovšetkým venujú starostlivosti o deti a o e, členov rodiny. Európska únia nemôže nariadovať členským štátom, čo majú robiť. Ale na tejto úrovni môžeme povedať, že si vážime ženy, ktoré majú deti, že si vážime ženy, ktoré majú odvahu mať viac detí a že tieto ženy k tomu potrebujú aj adekvátnu materskú, rodičovskú dovolenku a aj finančné zabezpečenie. Z tejto úrovne môžeme povedať, že si vážime ženy, ktoré chcú mať deti, rodinu a chcú pokračovať aj vo svojej profesii a preto potrebujú flexibilné formy práce, podporu zamestnávateľov a starostlivosť o deti v čase zamestnania. A tu by sme mali poďakovať všetkým matkám a ja by som tiež chcela poďakovať svojej matke, ktorá bola lekárka, politička, ale vždy v prvom rade výborná matka. Ďakujem. From... Ste ochotná prijať, pani kolegyňa, otázku vo forme modrej karty? Mr. Fontulis, I... Od pána Fontulisa. Nech sa páči, pán Fontulis. Ďakujem. Požiadavky našej spoločnosti viedli ženy k tomu, že sa dostali do zložitej situácie. Ženy rodia deti a si Ekonomická e, situácia im často neumožňuje ďalšie úsilie a preto chudobnejú v starobe. Nebolo by treba ženy podporovať aj finančne, aby sa mohli venovať výchove detí? Možno, že e, e, by sme mali diskutovať o tom, čo chcú robiť ženy. My hovoríme o ženách kariéristkách, ale nie o ženách ako celku. Vážený pán kolega, ja si myslím, že väčšina žien by mali mať možnosť voľby. Keď hovoríme, že ženy a muži sú si rovní, tak sú aj slobodní a mali by mať možnosť voľby. Samozrejme, ja ženu vnímam ako matku a želala by som si, aby si ženy mali možnosť vybrať, aby mali možnosť mať deti, zostať s nimi doma a potom sa vrátiť do svojho povolania. Poslednou rečníčkou v tejto rozprave je pani Pičierno. signora presidente onorevoli colleghi ďakujem ďakujem pani predsedníčka ďakujem pani jourová za vaše slová. chcem sa poďakovať aj všetkým ktorí v tejto rozprave vystúpili. myslím si že my nemôžeme dámy a páni e, e, popierať že dnes je úplne normálny deň pre mnoho žien. je to normálny deň najmä pre tie ženy, ktoré za, predstavujú budúcnosť našej Európy. A tým myslím predovšetkým ženy, utečenkyne. E, týchto 60 žien, ktoré, sú, e, ktoré predstavujú časť toho utečeneckého toku v Grécku a v Macedónsku. Dámy a páni, aký zmysel má oslavovať minulosť, keď sa zatvárajú dvere pred budúcnosťou. My e, e, odsudzujeme takéto zneužívanie žien a ich situácie oni sú, žijú v chudobe na jednej strane a na to upozorňujeme, ale na druhej strane pred nimi zatvárame svoje hranice. Traumy, hamba, násilie, chudoba si vyžadujú iný prístup. A preto by som chcela venovať u deň 8. marca práve týmto osobám, týmto ženám, ktoré utekajú, ktoré sú na úteku a hľadajú slobodu, e, ktorú dnes opäť e, chceme stýčiť ako zástavu. My chceme inú Európu a verím v inú Európu, pracujem v prospech solidárnej Európy a preto navrhujem, a som to aj urobila listom, ktorý som vám zaslala, ale prosím vás, aby sme mohli ísť ďalej a e, overiť si situáciu násilia a útlaku žien, ktoré e, sa zdržiavajú na macedónskej hranici. Poďme tam a presvedčme sa na vlastné oči, čo sa tam deje, aby sme e, sa presvedčili, čo znamená toto nie zo strany Európy, e, keď, aby sme zmenili túto flagrantnú chybu. Pán Eterič, vám sa položí otázku. Ste ochotná ju prijať? Nech sa páči, pán Eterič. Ďakujem. Súhlasíte so mnou, že Všetky umelé výtvory ako MDŽ sú len a, akýmsi výstrelkami skutočne je dôležitá len sloboda príležitosti, rovnosť príležitosti pre ľudí a tiež je dôležité, aby ženy na západe mohli vnímať výhody západnej spoločnosti, aby sa to um, ne negovalo obrovským prílivom ľudí, ktorí prichádzajú na náš kontinent a ktorí majú iné hodnoty. Teda mala by sa zachovať sloboda príležitosti pre západné ženy, aby nemuseli e, byť svedkami toho, že sa budú podkopávať tieto hodnoty týmito novoprišelcami. Nech sa páči odpoveď. Ja nesúhlasím s vami, pán kolega, absolútne s vami nesúhlasím. Najskôr preto, že si myslím, že toto je dôležitý deň, je to Medzinárodný deň žien, ktorý sa oslavuje a má svoju hodnotu, pretože e, hovorí o e, ziskoch, o výdobytkoch e, žien, ktoré žili pred nami. Tieto ženy bojovali na obranu svojich práv a treba si ich pripomínať, myslím tým napríklad hlasovacie právo, E, dobre odmenenú prácu, právo na materstvo. To sú veci, ktoré nám dnes prípadajú ako samozrejme, ale to sú výdobytky a v mene slobody, ktorú e, tak často tu spomíname, tak e, by sme mali uznať a je dôležité uznať, že táto veľká Európa, ktorú e, si pripomíname, tento veľký kontinent, ktorý bol v minulosti akýmsi majákom pre nás všetkým, bohu, všetkých, bohužiaľ neaplikuje ani nerozvíja tie kompetencie, ktoré má a zatvára oči pred znepokojujúcimi obrazmi, ktoré hovoria o ženách a o deťoch, ktorí boli zavraždení pred našimi hranicami, eh, pred eh, ostnatým drôtom a ja by som bola rada, aby potom, ako sme vyhlásili tento Medzinárodný deň žien, mali by sme vyhlásiť aj deň hamby. A teda tu je rečnička prerušená. Sorry, but the answer is only 30... Prepačte, na odpoveď máte len pol minúty, nie viac. Teraz pokračujeme, e, pristupujeme k spontánnej časti rozpravy. Ako prvá dostáva slovo pani Mariana Petír. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážna pani komisárka. Ženy sú vo veľmi zložitej situácii, keď si hľadajú prácu, nemajú podporu v snahe zosúľadiť svoj rodinný a pracovný život. Sú často trestané tiež s tým, že majú nižšie mzdy a je riziko, že môžu o prácu prísť nemajú za rovnakú prácu, rovnakú plácu a tiež sú vystavené obťažovaniu. Máme pritom čoraz viac žien absolventiek vysokých škôl e, a pritom neskôr ich nevidíme e, na rozhodovacích e, postoch v spoločnosti, vo firmách. Tiež nie sú natoľko majiteľkami nenutelnosti ako muži veľmi často nedostávajú dostatočne e, vysoké mzdy, e, často dokonca robia prácu, ktorá vôbec nie je zaplatená a tiež nemajú dostatočné e, odvody do dôchodku. Musíme toto všetko napraviť, aby ženy vo vyššom veku neboli vystavené ešte väčšej chudobe. Ďalší rečník, ďakujem pekne. Pri oslave Medzinárodného dňa žien by sme si mali povedať, že počas ekonomickej a finančnej krízy E, ktorou prešli krajiny, e, ktoré boli postihnuté memorandum, tak hlavnými obeťami boli ženami. Ženy tým trpia každý deň tak v oblasti ekonomickej, ako aj v oblasti zamestnanosti. Konštatujeme obrovskú priepasť medzi obidvoma pohláviami, e, kde odmeňovanie sa líši o 16 a takisto aj rozdiel v dôchodkoch predstavuje 31%. Je tu takisto diskriminácia pri príjmaní do zamestnanosti aj v Grécku, ktoré trpí politikou úspornosti. Nový zák- návrh zákona o sociálnom zabezpečení núti ženy, e, ktoré sú nezávislé, aby venovali 80 sociálnym príspevkom a preto je nevyhnutné s týmto skoncovať. Pani Pinto? Pa, pán Pinto, ďakujem, pani predsedajúca, pani komisárka. Skutočná politika presadzovania rodovej rovnosti sa musí postaviť proti nerovnosti a jej príčinám. Tieto príčiny sú dnes predovšetkým ekonomické a kultúrne. Ja iba spomeniem prvé my nemôžeme e, močať pred inštitucionalizovanými formami diskriminácie, ako je to napríklad v oblasti katolíckej cirkvi, ktorá naďalej bráni ženám, aby e, mali prístup ku kniastvu a k, e, aby mohli e, byť kňazmi e, len preto, že sú ženami Katolícka církev je politicky organizovaná ako štát Vatikán a preto musíme všetci žiadať šéfa tohto štátu pápeža, aby skoncoval s touto neznesiteľnou diskrimináciou medzi ženami a mužmi. E, keď sa to stane, tak dosiahneme veľký krok, aj keď nie k skoncovaniu, ale k veľkému zníženiu nerovnováhy žien vo svete. Čak. Ďakujem pani za udelenie. Ďakujem pani predsednička za udelenie slova, aj keď viem, že nemôžem určovať poradie. Bol by som veľmi rád, keby sa k tejto veci mohol vyjadriť pán kolega Štetina. Ja by som chcel za nás, za mužov povedať, že e, feminizmus nie je vlastnou súčasťou každého z nás a to, čo sme si vypočuli od niektorých kolegov, je veľmi smutné. Ja by som chcel popriať ženám k ich sviatku všetko najlepšie. Pomer obyvateľstva v prospech žien je 52 žien k 48% mužov. tak toto rozhodla príroda. A to, že ženy sú neustále diskriminované na trhu práce, uplatnení v zdách, e, to je realita a s tým by sme mali niečo urobiť som veľmi rád, že o tom e, pravidelne hovoríme. Pravi, pani komisárka sa týchto rozhovorov často zúčastňuje, ale bolo by dobre, keby aj to, čo sa tu povie, e, reprezentovalo uvedomenie si postavenia žien. Bohužiaľ, myslím si, že niektoré príspevky o tom nesvedčia. Ďakujem. Pán Kelly, ďakujem pekne. Myslím si, že je dôležité vypočuť si nielen hlasy žien, ale aj hlasy mužov. pre príležitosti dnešného Medzinárodného dňa žien veľmi ma teší, že aj ja sa môžem tejto téme vyjadriť. Je dôležité viesť rozpravu v Európskom parlamente na túto tému, pretože neexistuje žiadna iná inštitúcia či organizácia vo svete, ktorá by robila viac v prospech presadzovania práv žien a práve preto tu dnes diskutujeme o tejto téme. Doteraz sme už robili relatívne veľa, ale ešte stále ešte musíme vynaložiť väčšie úsilie. V Írsku sme mali minulý týždeň voľby. 30 osadenstva eh, našich politických strán sú ženy. Máme teraz viac žien v Európskom parlamente, než sme mali kedykoľvek v minulosti. Tiež som sa včera v rádiu dopočul, že mnoho firiem má viac žien vo svojich správnych radách a tiež majú vyššie zisky. Je to veľmi pozitívna správa pre nás všetkých. Ďakujem ďalšia rečnička. Ďakujem, vážna pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Myslím, že je pozitívne, že je tu mnoho mužov prítomných. Naozaj si myslím, že ak ženy a muži nebudú zrovneprávnení, je to otázka, ktorá sa nás týka úplne všetkých. Dnes tu hovoríme o socioekonomickej situácii žien. Mohli by sme sa však pozrieť na hociakú inú situáciu. E, Deň žien nie je e, sviatkom na oslavu, ale na požiadavky, keď si spomeniem, že už pred 40 rokmi sa odsúhlasilo v EÚ, že by sa mala vyplácať rovnaká za rovnakú prácu a že ešte stále je 16% rozdiel v zdách e, v Nemecku. V Nemecku je to dokonca e, veľmi hanebných 22% a tiež e, sú 39% rozdiely v dôchodkoch. To je naozaj škandalózne. Násilie na ženách je tiež na denodennom poriadku a pritom ženy sú rovnakými ľuďmi ako aj muži a mali by byť chránení. Nedávno sme tu hovorili o podnikaní žien a vysvetlo, že prístup e, a dostupnosť úverov pre ženy nie je ani zďaleka taká samozrejme ako u mužov. Myslím si, pani komisárka, že vás môžem ujistiť, že máte našu plnú podporu. Chceme takú stratégiu, e, ktorá bude tentokrát skutočne fungovať. Ďakujeme pekne, pán Kaputo. Grazie, Ďakujem. Dnes je 8. marca a my e, tu debatujeme o sociálno-ekonomickej situácii žien v Európe. Napriek existencii niektorých e, smerníc v Európe existujú stále isté priepasti e, a rovnosť medzi ženami a mužmi ešte stále nie je realitou. Existuje tu veľký rozdiel v oblasti socioekonomickej, pokiaľ ide o paritu žien, to vyplýva zo správy z roku 2015. Máme tu tendenciu nárastu zamestnaných žien, ale e, na, na, z rozhodovacích miestach je stále veľmi nízka proporcia žien a takisto aj v politike je zastúpenie žien veľmi nízke. Európska únia e, by sa mala zaviazať, že bude pracovať, aby európske ženy už neboli obeťami diskriminácie. V budúcich rokoch, dúfam, budeme môcť oslavovať Medzinárodný deň žien s iným pohľadom, s inou víziou a nie e, hovoriť o týchto priepastiach. Pani Vážená pani e, predsedajúca, ja som mal v živote šťastie, stretol som mnoho silných a statočných žien. Jedna z nich bola moja matka. Ja veľmi dobre viem, že vo vojne to nie sú muži, ktorí trpia najviac, sú to práve deti a ženy. A jednu z nich by som vám chcel dnes pripomenúť. Určite viete, že v piatok minulý týždeň unesená a neprávom väznená ukrajinská dôstojnička eh, Nadia Savčensko vyhlásila suchú hladovku a dnes už piatý deň nepie. E, je piatý deň bez vody, jej stav je kritický a môže zomrieť v priebehu niekoľkých hodín alebo niekoľkých dní. Zajtra má pokračovať nespravodlivý proces, v ktorom prokurátor žiada pre ňu 23 rokov väzenia. A ja vás chcem vyzvať, milé dámy, kolegyne, aby ste ako ženy vyvinuli všetko úsilie k tomu, aby bola oslobodená. Ďakujem za pozornosť. Slovo dostáva pani komisárka Jourová, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení poslanci, pani poslankyne, naozaj si vždy cením príležitosť diskutovať o rodových otázkach a rodových politikách v parlamente, pretože je to vždycky dôležitou inšpiráciou pre prácu komisii chcem kratučko zareagovať na to, o čom ste hovorili v tejto diskusii. Čo sa týka lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, mnohí ste spomenuli, že sme stiahli smernicu o materskej dovolenke. Áno, spravili sme to preto, aby sme pripravili niečo lepšie, niečo, čo bude lepšie zodpovedať aktuálnym potrebám, pretože nezabúdajme na to, že sme nemohli pokračovať so smernicou o materskej dovolenke, tak ako bola navrhnutá, pretože dve tretiny členských štátov jednoducho povedali, to už máme, alebo potrebujeme niečo novšie. Takže pripravujeme a je to mojou prioritou na tento rok, čo sa týka pracovného balíka na rok 2016. Pripravujeme balík legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, ktoré zlepšia e, rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. Presne to, čo tu zaznelo. Chceme dať ženám možnosti nechceme nejak diktovať alebo podceňovať úlohu matiek. Momentálne je situácia taká, že mnohé mladé ženy, ktoré e, vyštudovali na univerzitách, máme 60 žien, e, absolventiek vysokých škôl, sa musia rozhodnúť, či chcú mať deti alebo chcú robiť kariéru. To jednoducho nie je možné. A z hospodárskeho pohľadu je to veľmi neracionálne. Musíme vytvoriť podmienky pre ženy, aby mohli mať aj deti, aj pracovnú kariéru a vysoko kvalifikovanú prácu. Nepáči sa mi to, že ľudia hovoria, že ide o právo žien mať deti. Samozrejme, že to je tak. Ja som tiež matka a to je tá najlepšia úloha, akú som kedy v živote mohla zohrať. Ale predsa spoločnosť potrebuje deti. Ak by som to povedala veľmi cynicky alebo naozaj ekonomicky, spoločnosť potrebuje deti, spoločnosť potrebuje budúcich daňových poplatníkov. A prečo by len ženy mali znášať túto bremeno? to jednoducho už nie je udržateľné. Takže my sa snažíme na tom pracovať, e, ideme týmto smerom e, pri príprave nového balíka. E, čo je nové v tomto balíku? To nie sú len lepšie ujednania pre ženy, ale aj lepšie ujednania pre pracujúcich rodičov. To je výsledok čo sme počuli z predchádzajúcich návrhov. Čo sa týka rozdielov mzdách, áno, musíme nájsť správne nástroje na to, aby sa znížil rozdiel mzdách. Áno, 60% je stále veľa a v niektorých členských štátoch je to ešte vyššie, lebo hovoríme o priemernom čísle. A 35 až 40 rozdiel v dôchodkoch. Dámy a páni, to sa jednoducho už viac tolerovať nedá a budem naďalej tlačiť na členské štáty na to, aby zaviedli v národných sociálnych a daňových zákonoch také opatrenia, ktoré znížia rozdiely v dôchodkoch a rozdiely v mzdách, pretože to vo veľkom percente vzniklo aj preto, že ženy sa jednoducho starajú o rodiny a takúto odmenu dostanú od spoločnosti. Takže musíme nájsť správne nástroje v priebehu tohto roka. A mm, nebudem eh, hovoriť veľmi dlho, takže len veľmi kratučko eh, eh, o viacnásobnej diskriminácii, o ktorej hovorila pani Soraya. Áno, situácia v Európe je veľmi vážna, pretože vidíme, poznáme tie hrozné prípady. Hovorila som s ľuďmi, ktorí pracujú s, e, s rómskymi občanmi. Takisto som hovorila s mnohými rómskymi občanmi napriamo a tí hovoria, že ženy platia účty domácnosti a ženy sú obeťami násilia zo strany tých, ktorí Eh, v podstate vymáhajú peniaze a nehovorím o nejakom slabom nátlaku, hovorím o fyzickom násili. To je iba jeden z príkladov, musíme spraviť viac preto aby sme bojovali proti viacnásobnej diskriminácii. A posledná pripomienka ohľadom toho, že by viac žien malo byť v rozhodujúcich pozíciách. Áno, viete, že podporujem smernicu o posilnení žien vo vedeniach spoločnosti. Chcem vás informovať o tom, že táto smernica sa významnou mierou zmenila e, odkedy je to v mojom portfóliu, pretože som chcela, aby to bolo rodovo neutrálnejšie. Pretože je tu určitý mýtus ktorý bránil celému procesu, e, ktorý hovoril o tom, že ženy vo vedeniach spoločnosti znamená, že, že vysoko kvalifikovaní, kvalitní muži, experti, že ich jednoducho nahradia ženy. My nechceme nič viac, len korektnú e, súťaž, korektnú konkurenciu a myslím si, že to je dobré smerovanie pre túto smernicu a Ehm, bola by som rada, aby tie členské štáty, ktoré už majú takúto legislatívu, ako napríklad Nemecko či Francúzsko a ďalší, aby nám pomohli dosiahnuť rovnaké výsledky aj v ostatných členských štátoch. A chcela som povedať, že ohľadom toho, ako dostať viac žen do rozhodujúcich pozícií, to musí byť Nesmie byť otázka jednej smernice. Nevytvárajme legislatívu, vytvárajme skutočné politiky, pretože to sa netýka len podnikateľskej sféry. Ja osobne mám určité výhrady ohľadom toho, ako ďaleko treba zájsť v tomto ohľade predovšetkým, čo sa týka e, politiky verejného života. A, a e, ja mám na starosť aj e, spravodlivosť a súdnictvo, pretože ani tam nevidíme veľa žien e, v vysokých pozíciách Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne a na záver by som rada vyslala taký pozitívny odkaz mužom. Myslím si, že by bolo nesprávne myslieť si, že ženy chcú bojovať. My chceme spolupracovať. A takýmto prístupom sa snáď veci zmenia ešte rýchlejšie a bude k tomu potrebná aj spolupráca mužov, ktorí budú chápať, ako veľmi je toto dôležité. Ďakujem pekne, vážení poslanci, vážené poslanky Európskeho parlamentu, za vaše pokračujúce úsilie a podporu, ktorú si vysoko cením. Ďakujem pekne.